vyhlásenia komisie Mierový proces v Severnom Írsku. Dovidenia, pani Georgieva. Merci. Nous allons euh, donc euh, ouvrir. Ďakujem veľmi pekne. A na úvod tejto diskusie dostane slovo pani Kretu. Vážená pani predsednička, vážení poslanci Európskeho parlamentu, je to pre mňa veľká čest, že sa môžem vrátiť a, a reagovať menej komisie na otázku Európskeho parlamentu o mierovom procese v Severnom Írsku. Je to proces, ktorý sa týka dvoch vlád Veľkej Británie a Írskej republiky, ktoré spolupracujú už viac rokov a ktoré začali mierový proces, keď podpísali spoločnú deklaráciu v decembri 1993 Európska únia, okamžite privítala podpis deklarácia a zaviazala sa k sociálnemu a hospodárskému procesu a pokroku v regióne vrátane programov financovaných z európskych štruktúrálnych zdrojov počas eh, obdobia, odkedy Európska únia, jej inštitúcie, konzultatívne orgány majú veľký záujem o mierový proces. A pre mňa je to úplne prirodzené, keďže samotná únia je úspešným príkladom mierového procesu na základe ekonomickej integrácie v roku 1994, okamžite po oznámení eh, bolo vojenských eh, skupín v Severnom Írsku o prímery, tak eh, Jacques Delor, teda predseda komisie, oznámil dosť eh, pokračovanie mierového procesu s podporou Európskeho parlamentu. No a komisia rozhodla, že podporí nový balíček pomoci, aby okamžite automaticky riešili proces a ekonomickej obdoby a zmierenia. Boli tu inovatívne programy, mierové programy, ktoré schválil Európsky parlament v roku 1995. Týkalo sa to Severného Írska a vlastne kde dnes žije 2,3 milióna ľudí. V roku 1995 až 2013 Európska únia prispela 1,3 miliónmi eur, alebo teda 1,3 miliardami eur, mierový proces používa projekty v rôznych oblastiach a súčasne sa snaží riešiť eh, odkaz minulosti eh, dlhodobý charakter mierového procesu na, že eh, na nové obdobie 2015-2020. Poslanci sa dohodli o novom mierovom programe. Nový program predpokladá príspevky EU o výške 230 miliónov eur a 40 miliónov eur príspevkov členských štátov. Vážení poslanci a poslankyne mierový proces je vnímaný ako veľmi pozitívny, ako dôležitý element komplexnejšieho mierového procesu, ktorý sa týka dvoch členských štátov. V prvom rade my uznávame, že program sa nie je o rýchlej náprave, je to strategicky zameraný balíček ktorý má podporiť dlhodobé partnerstvá, ako aj cezhraničnú spoluprácu. Hodnotenie mierových programov ukázalo veľmi dobrý e, dopad priamo v teréne, tak na Severné Írsko, ako aj v pohraničnej oblasti Írsku. No, týka sa to milióna ľudí, e, spojili spoločenstva, pomohli obnoviť dôveru a vytvorili základ pre spoločnú budúcnosť. Dôkazy ukazujú, že projekty dokázali zmeniť e, postoje ľudí, stranili ich predsudky, uznali potrebu rešpektovať diverzitu a spoluprácu na budovanie novej spoločnosti. Program PEACE 3 sa zameriava na vybudovanie pozitívnych vzťahov na lokálnej úrovni a pomoci ľuďom vyrovnať sa s minulosťou. Doteraz viac ako 25 tisíc ľudí v regióne sa zúčastnilo workshopov, riešenie konfliktov. Viac ako 7 tisíc ľudí dostalo terapiu k traume. my sme prirodzene, alebo prirodzene zdôrazňujeme a podporu ďalších generácií projektami, ktoré sa snažia angažovať a mladých s ich kvalifikáciami, ktoré sú potrebné na predchádzanie sektorskému násiliu. A programy pomohli dať ľuďom v regióne pocit zodpovednosti za mierový proces tým, že podporili proces z dola nahor a kde môžu hľadať vlastné riešenia problémov. Ako vieme, tak to pretrvávajú spory, komplikujú mierový proces Európska únia na ďalších kolách a, a podpory mierového procesu 2020 uznáva, že stále treba urobiť veľa, ako vieme, viacročný finančný rámec 2014-2020 a regulačný rámec pre programy boli dohodnuté neskôr, ako sme si všetci želali. Návrh mierového programu 2014-2020 predložili členské štáty 22. septembra, no a komisia momentálne pripravuje poznámky v rámci nového programu. Mimo no iného sa vytvárajú príležitosti pre mládež v Severnom Írsku, to je dôležité, práve mladým musíme pomôcť, ak chceme zasiať semeno tolerantnejšej spoločnosti a prekonať nenávisť z minulosti. Komisia nebude zatvárať oči pred citlivými otázkami a budeme sa snažiť zajistiť, aby všetky strany podporovali nový program. Je dôležité pripomenúť si, že mierový program zatiaľ čo finančne najdôležitejší, nie je jediným vyjadrením podpory Európskej únie mierovému procesu. Európska únia prispela takmer vo výške 350 miliónov eur priebehu viac ako 20 rokov na mier a zmierenie do Medzinárodného fondu pre Írsko. V roku 2000, od roku 2007 sú tu ďalšie príspevky, keď uh, inštitúcie v Senom keď odchádzajúci predseda komisie pán Barózo vytvoril interdisciplinárnu pracovnú skupinu eh, v rámci našej inštitúcie, aby dal možnosti pomoci pre región Severné Írsko. Nie teraz padám o mojej zodpovednosti ako komisárky pre regionálny rozvoj. No a 18 eh, generálnych riaditeľstiev zohráva úlohu pri podpore pokroku a rastu v širšom zmysle. My z vás videli tú správu, ktorá bola vydaná začiatkom tohto mesiaca, kde sa načrtujú e, aktivity na 7 rokov. A nech sa páči, pozitívna reakcia správy a uznanie úlohy komisie. Tak e, od prvého premiéra e, Petra Robinsona a Martina McGuinnessa a s pánom Junckerom budem hovoriť o pokračovaní činnosti pracovnej skupiny v rámci novej komisie. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani komisárka. Teraz sa otvárame kolo rečníkov v mene politických skupín. Ako prvý pán Kelly v mene EPP na dve minúty. Nech sa páči. Ako spravodajca pre Medzinárodný fond eh, pre Írsko počas predchádzajúceho funkčného obdobia ako vedúce našej skupiny VPP mám e, veľkú radosť, že môžem predložiť dnes večer e, toto znesenie parlamentu. Osobitne by som chcel e, pozdraviť pani komisárku, bývalú kolegyňu. Je pre mňa veľkou radosťou, že vás môžem osloviť na všetky pochybnosti mierový proces v Severnom Írsku musíme vnímať ako zázrak. Ľudia, ktorí sa navzájom nenavideli, používali zbranie na miesto e, hlasovacích listkov. E, napokon sa dospeli, e, máme zhromaždenie výkonnú vládu, ktorá vo všeobecnosti sa osvedčila počas ostatných rokov. A to, o to sa zaslúžila Európska únia. A ľudia, ktorí pôsobili v parlamente, môžu potvrdiť, nakoľko to bolo dôležité. Teraz sme sa dostali do slepej uličky. To nie je e, e, e, koniec cesty. Sú tu veci, ktoré treba riešiť a dúfame, mhm. že toto znesenie podvihne všetky strany, aby naďalej spolupracovali vicepremier pán McGuinness a premiér pán Ginson a všetci tvrdia, že vnímajú Európu ako priateľa Severného Írska. A práve v tomto duchu sa nesie naše uznesenie. E, Svet je, e, mier je nedeliteľný E, spolu s kolegami sme navštívili viaceré mierové projekty, ktoré sa teraz realizujú, ktoré hovorila pani komisárka a ľudia v teréne chcú, aby sa v tom pokračovalo. A je veľmi dôležité vedieť že, a zabezpečiť, aby všetky politické strany sa spojili a vyriešili e, e, všetky legislatívne iné otázky, ktoré bránia ďalšiu rozvoju. Ďakujem pekne. Je tu modrá kartička. Súhlasíte s pán Kelly? Súhlasíte s eh, postupom podľa modrej kartičky? 30 sekúnd. Ďakujem. Súhlasím so všetkým, čo ste povedali, pán Kelly. A samozrejme, prajeme si, aby sa situácia vyvinula ďalej, ale sú tu eh, veci spojené s dedičstvom. Eh, všetci Birmingham patrí do moje E, môjho okresku a obete e, explózii 20 e, obete výbuchu ešte stále nevedia, kde sú pochovaní ich príbuzní. Súhlasíte s tým, že treba vyriešiť určité problémy z minulosti? Áno, má, máte pravdu. Niektoré z nich už sa vyriešili a budeme sa tomu venovať naďalej. Je to súčasť mierového procesu ľudia budú analyzovať situáciu, e, zisťovať, čo všetko sa stalo a budú to riešiť s tým, aby zabezpečili spravodlivosť a mier pre všetkých. E, nebolo by správne, aby sme tu v parlamente to prejudikovali, ale v konečnom dôsledku každý si zaslúži spravodlivosť mier. Ďakujem veľmi pekne. A teraz menej socialistov demokratov, pán Morais. Ďakujem Veľmi pekne, pani predsednička. Taktiež e, e, vítam pani komisárku, ktorá e, bola významným členkou našej politickej skupiny. Som bol jedným z autorom spoločného návrhu uznesenia a som na to veľmi hrdý, že som konal mene našej politickej skupiny v Európskom parlamente. Všetci chceme mať trvalé riešenie konfliktu a trvalé implementáciu dohody z Veľkého piatku a myslím si, že eh, je to eh, pripomienka o tom, že je to dobrý príklad riešenia konfliktu eh, v celej Európskej únie aj mimo únie. Je to veľmi osobitná súčasť dejín Spojeného kráľovstva a takisto Severného Írska a Írska. A je to osobitný okamih. Týka sa to aj pána Nicholsona Všetci sme pracovali pre príslušné strany a mali sme, spolupracovali so stranou Sinn Féin s rodinami, aby sme dosahli toto zmierenie. Máme všetci um, praktické príklady toho, že zmierenie funguje, ale v tomto uznesení sa snažíme o tom, aby e, e, sa riešili problémy, aby sa dosahol pokrok, ale nesmieme e, podceňovať tieto problémy, zabúdať o nich existujú viaceré problémy, ktoré si vyžadujú veľmi starostlivé politické rokovanie, ale v zásade tento proces e, pokračuje správnym smerom, mali by sme ho podporiť, to bude pozitívny príklad riešenia konfliktov. Myslím si, že ponaučenie pre nás je v tom, že empatia je veľmi dôležitá. Všetky e, strany konfliktu musia vedieť, pochopiť, čo cíti a e, v čo dúfa tá druhá strana politickí predstavitelia musia vedieť sa dostať do e, e, e, kože svojich nepriateľov a ich voličov. A práve kompromis je veľmi dôležitý a úloha Európskej únie bola nevyhnutná, veľmi dôležitá a pani komisárka to veľmi dobre vysvetlila a mali by sme naďalej prispievať k tomuto mierovému procesu v Severnom Írsku. Ďakujem pekne, vážený kolega, hovorí pani predsednička. Ďakujem veľmi pekne. Pán Nikolson, máte minútu a pol, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Pani predsedajúca, dovolte mi taktiež privítať pani komisárku u nás v parlamente a chcem povedať, teším sa na spoluprácu s vami, pani komisárka. Viem, že ste sa len teraz nedávno ujala svoje funkcie, ale uvidíme v nastávajúcom období, ako sa bude dať pôsobiť na prospech Severného Írska. Je dôležité, aby Európska únia opäť potvrdila svoj záujem podporovať pozitívny vývoj e, v Severnom Írsku. Je to smutné, keď nejaká malá menšina sa snaží e, zaptiahnuť e, národ opäť a celú, celú krajinu a spoločnosť do konfliktov ale preto eh, je veľmi dôležité, aby eh, komisia podporovala mierový proces v Severnom Írsku. A mm, viacero skutkov a faktov poukazuje na to, že Európska únia naozaj v tomto smere pôsobí. Napríklad vznikla špeciálna skupina Task Force, ktorú založil eh, ešte pán Barroso. A táto e, osobitná skupina Task Force stále zohráva svoju významnú úlohu. A my, e, ako v Severnom Minsku, si vysoko vážime tento postoj EÚ. Za, no, pred mnohými rokmi si ľudia mysleli, že Severné Írsko je už pasé, ale ďakujeme za vašu ďalšiu podporu. Ďakujeme, vážený kolega. Teraz dávame slovo pani Harky. Má 1,5 minúty. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. A ja by som taktiež chcela tu privítať medzi nami pani komisárku. Keď sa pozrieme na svoje dejiny, vlastne prvým a prvotným cieľom vzniku Európskej únie bolo, aby sa už nekonali vojny v Európe. Hlavne tí, ktorí si vojny nepamätajú, sa pozerajú na veci troška zjednodušenie. Sú proste zvyknutí na to, že sa žije v miery. A myslia si, že takto to navždy bude pokračovať. Ale mier nepadá z neba. Ten sa nedá len tak očakávať, že to samo príde. Je to proces, ku ktorému sa treba dopracovať. Vidíme, že tento mier existuje na európskej pevnine a veríme, že sme sa dopracovali k tomuto mieru aj v Severnom Írsku, aj keď je to mier pomerne mladý, verím, že pretrvá a bude sa ďalej rozvíjať. Dôležité je, aby sme sa dokázali posunúť vpred a aby sme ne, neurobili žiadne kroky smerom naspäť. Nakoniec Európska únia podporila aj finančne viaceré mierové programy. Sú tu významné priority pri e, zmierovaní e, spoločnosti a preto sa veľká pozornosť venuje mládeži a deťom. Podľa mňa ešte väčší dôraz treba klásť na integrovaný systém vzdelávania a zlepšenie interaktivity už na úrovni štvoročných detí. Ďakujem. 1,5 minúty pani Anderson za GUE. Dámy a páni, Mike McGuinness zástupca prvého ministra sa vyjadril a potom o týždeň neskôr pán Schulz, predseda parlamentu, sa vyjadril o, implementácii mierového procesu. A vieme, že všetky súčasnené strany majú konštruktívne spolupracovať, aby tie pozitívne výsledky, ktoré sa dosiahli cestou dohody z Veľkého piatku a ďalších dohôd, aby sa to implementovalo v praxi a aby ten vývoj bol konštruktívny a pozitívny. EÚ je zdrojom podpory pre mierový proces v Severnom Írsku a práve aj cestou to Task Force tej organizácie EU, je, sa tiež mnoho podporuje a posilňuje Ďakujeme za túto podporu a verím, že aj spolupráca medzi europoslancami z našej krajiny, vlastne pôsobíme v šestich rôznych politických zoskupeniach, predsa len táto e, spolupráca je dôležitá a spomínané uznesenie musí byť taktiež e, niečím takým, čo sa odrazí aj na našej práci doma. Zmierenie potrvá ešte v Írsku, a teda v Severnom Írsku dlho, ale verím, že raz sa v plnej miere dosiahneme. Dôležité je, buď spolu prehráme, alebo spolu zvíťazíme. Ďakujem za pozornosť. Ďakujeme pekne, pani rečníčke. A teraz pán Taylor, máte minútu k dispozícii, nech sa páči. Ďakujem vám veľmi pekne, pani predsedajúca. Vážení kolegovia, mnohí ľudia mimo Írska si myslia, že už tie problémy skončili. Že sa odovzdali zbranie a vyhlásil sa e, pokoj zbraní, ale ešte stále nás čaká obrovská cesta, kým sa dosiahne úplný mier. Mierový proces si vždy bude vyžadovať znové oživovanie a pozornosť môj syn sa so svojou rodinou presťahoval na sever, do Belfastu, takže ja budem môcť sledovať takto priamo z prvej ruky, či tam budú nejaké zločinecké aktivity a podobné násilné, násilné aktivity páchané na, v tejto oblasti. Mne sa zdá, že tieto antisociálne aktivity sú, alebo majú korene práve v sociálno-ekonomickej deprivácii a nie je to otázka kultúry alebo náboženstva. Musíme práve sa správne zamerať tak, aby sme ľudí odviedli od násilia. A myslím, že tá spoločná rezolúcia k tomu tiež prispieva. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán poslanec. Slovo dávame pánovi Natalovi. Máte k dispozícii jednu minútu, nech sa páči. Pani komisárka, len niekoľko dní potom, čo e, západný svet oslavil 25 e, rokov odtedy, čo padol berlínsky múr. Chcem povedať, že v Belfaste ešte stále máme tento múr medzi spoločenstvami. Máme určitú formu mieru, ale kde je prosperita? V tom istom mesiaci, keď dostala Veľká Británia účet na 1,7 miliardy eur, museli sme si zo Severného Írska, v Severnom Írsku požičať veľký objem z britskej pokladnice. Severnom Írsku je najvyššia nezamestnanosť v Británii. Chcel by som povedať, že namiesto toho, aby každý deň Británia Európskej únii dávala každý deň 55 miliónov eur, aby sa tie peniaze radšej vynakladali v Severnom Írsku. Tam sú potrebné. Mier je úžasná vec, na tom sa všetci zhodneme. Ale nestačí len mier. Ide o to, aby sa ekonomika v Severnom Írsku vylepšila. Preto aj Spojené kráľovstvo, Írska republika, Američania, teda aj Európa, aby dokázali aj finančne podporiť. To je veľmi dôležité. Ďakujem. Ďakujem. Pán poslanec, pán Notal, príjmete červenú, a pardon, modrú kartu. Nech sa páči. Áno. Vážený pán Notal, nehambite sa vaša interná politika zobrazenia nesprávnych eh, čísiel eh, využívať tu na internú propagandu vo vašej krajine eh, v, o diskusii, v rámci diskusie o mierovom procesi, ktorá zohrávala dôležitú úlohu aj Európska únia. Myslím, že využiť mierový proces na účely interného britského predvolebného boja, to nie je Ehm, nie je primerané v tejto debate. Je to jednoducho lacné. No, vážený pán predseda, komisárka povedala 315 miliónov eur eh, z priebehu ďalších 10 rokov dajú dá Európska únia sa nám No a to je 6 dní, ktoré dávame, dáva z, z hodnote peniazy, ktoré Európska, Veľká Británia dáva Európskej únii. Ja by som veľmi rád odišiel, pretože aby naša krajina bola slobodnejšia, spravodlivejšia v rámci tejto organizácie, ale dovolte mi povedať, že dôležité je, že mierový proces podporu, e, pokračuje, ale Severné Jirsko stagnuje hospodárskeho hľadiska a ak ušetríme peniaze, a no tak budeme môcť investovať ešte viac do Severného Jirska. Ďakujem vám veľmi pekne, prerušuje rečníka pani predsedajúca. A slovo má Pani Doc, nech sa páči. Máte slovo. Mikrofón poprosíme. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Vážená pani komisárka, Európska únie eh, už dávno je priateľom Severného Írska a som veľmi rada, počujem dnes večer o tom, že táto podpora bude pokračovať v nasledujúcich mesiacoch. Severné Írsko si váži túto podporu v čase, keď budujeme mierové a mierovú spor, prosperujúcu spoločnosť. Urobili sme v ostatných rokoch obrovské kroky smerom dopredu, aby sme podporili mierovú spoločnosť eh, eh, strany, ktorí predtým eh, sa zapodívali s terorizmom, teraz delajú moc e, v e, parlamente s e, unionistami. Máme teraz hrozbu to musíme zabezpečiť, aby prevládla politika a demokracia treba eh, vybudovať prosperujúcu, eh, prosperujúcu Severné Írsko, politickú stabilitu a efektívne fungovanie demokratických inštitúcií. To má zásadný význam pri tvorbe tejto reality. Všetky najnovšie prieskomy svedčia o tom, že je tu väčšia podpora tomu, aby Severné Írsko zostalo súčasťou Spojeného kráľovstva väčšia ako kedykoľvek v dejinách a táto podpora sa zakladá e, e, na podpore jednej aj druhej tradície Severného Írska. Pokračujeme v politických rokovaniach, aby sme vyriešili niektoré otvorené problémy, vrátane aj e, funkcionality vlády. Unionisti to robia pozitívne aktívne. Naša strana chce normalizovať eh, vládne štruktúry, eh, optimalizovať rozhodovania a zabezpečiť eh, dobrú správu vecí verejných. Pani poslankyňa, je tu modrá karta, príjmate ju? Áno, nech sa páči. Poprosím, keby ste sa dodržte, prosím, čas, hovorí pani predsedajúca. Poprosím ja o mikrofón. Áno, funguje to? Ospravedlňujem sa, vážna pani predsednička. E, spomenuli ste e, pocity v Severnom Írsku, ktoré sa vraj prikladne k tomu, aby e, Severné Írsko zostalo v Spojenom kráľovstve. Súhlasím s tým, ale keby Spojené kráľovstvo opustilo Európsku úniu, myslíte, že e, katolické spoločenstvo by nechcelo náhodou sa pripojiť e, k Dublinu a či by to neviedlo k zmene dynamiky? Nech sa páči, pani poslanky, a odpovedzte. Mikrofón poprosíme. sa. Zdá sa, že naozaj je tu nejaký problém s mikrofónmi. Ďakujem pekne za otázku ten základ, e, e, e, o ktorom hovorím, že je tu väčšia podpora, aby sme zostali v Spojenom kráľovstve, vychádza z nezávislých prieskumov svedčia o tom, že väčší počet občanov Európskej únie sa identifikujú s, e, so Spojeným kráľovstvom a mnohí z nich hovoria o sebe ako e, e, obyvateľe Severného Írska a nie protestanti alebo katolíci. Ja si nemyslím, že je tu nejaká žiadosť alebo snaha o zjednotenie s Írskom a určite sa to ne, neobjaví v roku 2016. A E, pôjde iba o demokratický prejav vôli obyvateľov. Zatiaľ nie sú žiadne náznaky toho a tešíme sa na to, že zostaneme britskými občanmi. Ďakujem, pani poslankyňa. Pán González Pons má dve minúty. Nech sa páči, pán poslanec, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednica. Vítame toto uznesenie, ktoré má podporiť mierový proces v Severnom Írsku, ktorý uviazol. My ako spoločnosť máme aj morálnu povinnosť nezabúdať na to, čo sa stalo. To sa stalo v Severnom Írsku a nesmieme zabúdať ani na dôvody, prečo sa vraždilo. Nesmieme e, zabudnúť, prečo sa zabíjalo aj v mene náboženstva, alebo proste dôležité je, že tento boj zanechal za sebou vážne rany, ktoré sa ešte nezacelili. Radikalizmus je veľmi negatívna vec a nemôžeme zabudnúť na to, že ak nebudeme myslieť na to, čo sa tam stalo, tak tie obete to budú zas. Samozrejme, že tu nehovoríme teda hovoríme tu konkrétne len o Severnom Írsku, ale my Španieli hovoríme, že politika by mala byť spravodlivá. Ak nie je spravodlivá, tak vlastne obete zaplatia dvakrát, dvojnásobne za to, čo im spôsobili teroristi. Terorizmus tam, kde je mier, taktiež spôsobuje tisíce obetí. Máme predsa aj chartu E, ktorá by mala priviať primeč k tomu, aby teroristi zaplatili za svoje činy a aby sa podarilo objasniť všetky delikty, ktoré boli spáchané a je dôležité správať sa k obetiam terorizmu s dôstojnosťou, ktorá im prináleží. Dámy a páni, beztrestnosť spôsobuje to, že Obete zomierajú akoby ešte raz, keď tí zločinci, tí teroristi unikajú. A v tomto uznesení pani predsedajúca sa nehovorí nič o obetiach, ale čas mi vypršal. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán poslanec. Chauregia Tondo, pán poslanec, máte slovo, nech sa páči. Ďakujem za slovo, pani predsedajúca, pani komisárka. Myslím, že keď budeme hovoriť eh, po španielsky, tak môžeme vyjadriť veľkú úctu k tomu, čo sa dosiahlo v mierovom procese v Severnom Írsku. Treba si jednoznačne pripomenúť to, čo hovorila Indira Gandhi. Niet cesty premiér, lebo ten mier samotný je cestou. A samozrejme vieme, že v Severnom Írsku je to náročné, ale treba Írom pomôcť. Určite, keď sa dosiahla dohoda medzi týmito všetkými politickými skupinami v Severnom Írsku, je to úžasná vec a preto by bolo dobre a aj, aj potrebné podporiť a pomôcť našim kolegom v Írsku. Isté, sú tam podporn- potrebné aj finančné prostriedky, ale dôležité je, aby sa proces zmierenia ďalej rozvíjal, aby sa rozvíjala aj ekonomická spolupráca medzi jednotlivými členmi predtým z nepriateľených komunít. Čiže tieto procesy vlastne vieme, ako fungovali aj v Európe. Vieme, ako prebiehali boje napríklad v Baskicku. Dôležité je, aby sme opäť oživili ten konsenzus medzi jerskými skupinami. Samozrejme, cesta k mieru bola dlhá a ešte bude pokračovať. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán poslanec. Slova pán Demesmaker. Ďakujem pekne. Ja nie som z Írska, ale veľmi intenzívne sa o túto problematiku zaujímam. Včera sme si pripomenuli koniec prvej svetovej vojny. A to je pre nás príležitosť pripomenúť si, aké dôležité sú mierové riešenia a tieto pojmy sa naplnili skutočnosťou aj v Severnom Írsku, aj vo Flámsku. Vidíme, ako odvážne politici Írsku, Severnom Írsku, akí boli, aby uzavrali mierovú dohodu. V Európskej únii to vítame, ale stále sú tu prekážky. Mier nie je nikdy úplne istý a treba ďalej pracovať na vytvorení a dosiahnutí udržateľného mieru. Všetci stojíme pred veľký, veľkou výzvou prispieť eh, k mierovému procesu v Severnému Írsku. Aj mimo Európy je veľa problémov, ale aj v Európe, napríklad v Baskicku. Ďakujem za slovo. Pani Biarder, nech sa páči. Ďakujem veľmi. Ďakujem veľmi pekne, pani eh, komisárka, ďakujem pani predsednička. Obyvateľia Severného Írsku urobili veľký krok cesty, odkedy sa dohodla mierová dohoda z Veľkého piatku ale politické inštitúcie e, e, teraz nahradili násilie a sú tam zastúpenie všetkých stran, ktorí e, boli počas konfliktu. A E, ako povedal Churchill, e, zlý mier je lepšie ako dobrá vojna a všetci sa snažili o mier. Urobili sa obrovské kroky na strane jednotlivcov a organizácií predtým tým e, rozčesnutej spoločnosti, aby spolupracovali a dosahli inkluzívny mier podľa vlastných podmienok. Ale sú tu ešte otvorené otázky, ktoré bránia úplnej implementácie mierových dohôd. A títo problémy treba riešiť čím skôr stále e, e, rozdelené spoločenstvo existujú napriek všetkým snahám, najmä v oblasti školstva a bývania. A socioekonomické problémy e, vytlačajú mládež do tre, nutia ich sa podívať trestnou činnosťou, vandalizmom, ale mladí ľudia častokrát siahajú po násiliu E, e, program Európskej únie pre nastolenie mieru e, v Severnom Írsku stále zohráva dôležitú úlohu z hľadiska zmierenia. Počas nasledujúcich 5 rokov únia musí pomáhať tvoriť základy trvalého mieru na podporiť hospodársky rozvoj. Musíme získať pre tento program všetkých zainteresovaných Musíme e, poskytnúť spoločenstvám e, e, príležitosti a nádej, aby mohli rokovať, plánovať a spolupracovať a tvoriť spoločnú spoločnosť pre všetkých obyvateľov Severného Írska. Ďakujem pekne, pani poslankyňa. Slovo má poslanec Niriada. pani Niriada. Írsky mierový proces je uznávaný po celom svete ako zdroj inšpirácie a nádeje, najmä pre ľudí, ktorí sa snažia vyriešiť vlastné problémy. Napriek značnému pokroku treba ešte viac posilniť tento proces a riešiť otvorené otázky a všetky e, e, aspekty e, mierových dohôd. Je najvyšší čas, aby zákon o Irčine sa schválil nie, e, e, e, žiadne pochybnosti o význame Irčiny e, a našej kultúry. A to sa musí stať stredobodom e, e, pozornosti a rozvoje našej spoločnosti. Veľká škoda, že príslušné e, návrhy e, sa neschválili na verej Richarda Hasa. E, musíme posilniť tento proces a vytvoriť budúcnosť pre všetkých obyvateľov Severného Irska. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani poslankyňa. Pani poslankyňa Evans má k dispozíciu minútu. Nech sa páči. Ďakujem za slovo, pani predsedajúca, pani komisárka. V roku 2012 Európska únia získala e, Nobelovú cenu za mier za 6 dekád, kedy, 60 ročí, kedy prispievala k mieru, demokracii a ľudským právam v Európskej únii. Mnoho ľudí si povedalo, hm, nič moc. Ale ja si myslím, že je to ozaj nesmierne významná vec a naši voliči vo Velse sú si tohoto tiež veľmi vedomí. Mierový proces v Severnom Ilsku, ako sme, sa, ako sme počuli, ešte stále má pred sebou dosť dlhú cestu. Ide o to, aby sa úplne vylúčilo násilie, aby sa predtým z nepriateľe strany zblížili. Aby sa mier, ktorý sa buduje, stal trvalo udržateľným. Preto európske mierové programy a aj európska, teda špeciálny program a orgán Task Force Európskej komisie zohrávajú taký významný, takú významnú úlohu. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani poslankyňa. Pani Klun, nech sa páči. Máte slovo. Ďakujem pekne, pani poslan... pani predsednička. Ďakujeme aj pani komisárke za podporu, ktorú dostáva Severné Jirsko. S kolegom som navštívila viaceré projekty, ktoré sú financované z prostriedkov EÚ. A predovšetkým ide o podporu zameranú na mladých ľudí, ktorí boli obeťami násilia či už je to fyzické postihnutia, alebo ide o osoby, ktoré boli nejak, e, sa dostali do väzenia a tak ďalej. Ale musím povedať, že tá práca je veľmi pozitívna, ktorá prebieha vďaka aktivitám Európskej komisie. A vítam aj zintenzívnenie rozhovorov v Belfaste. aj keď e, samozrejme vieme o tom, že e, zažívame aj určité obdobie, kedy sme v slepej uličke a veci sa nehybu, ale vecím, že sa opäť rozbehnú. Dôležité je, aby sme mali komplexnú dohodu, ktorá bude na prospech všetkých obyvateľov Severného Írska. A táto snaha tu existuje a potrebujeme e, taktiež uspokojiť potreby všetkých obetí. A všeobecne sa chápe, že spol- vďaka spolupráci môžeme dosiahnuť mnoho a keď spolupracovať nebudeme, tak je to prehra pre všetkých. Chcem touto cestou poďakovať všetkým poslancom Európskeho parlamentu, ktorí nás podporujú. Je to všetko na prospech Jirska a Severného Jirska. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani poslankyňa. Slova má pani Dans. Nech sa páči. Je to pán poslanec. Ďakujem za slovo. Takže neviem, čo pán Natlo si môže povedať, pokiaľ ide o e, proste účasť Spojených štátov v celkom mierovom procese v Severnom Írsku. A všetky aspekty, e, ktoré sa týkajú dohody e, z Veľkého piatku, E, by sa mali čo najrychlejšie implementovať v plnej miere. Myslím, že teraz, keď hovoríme o decentralizácii a o mierovom procese, napríklad aj trestnoprávne otázky sú decentralizované a majú to v rukách orgány Severného Írska. Myslím, že celý tento proces má veľký význam. Dôležité, aby sme zabezpečili, že každý má vlastný podiel na tomto novom trende. Máme tú novú generáciu vlastne od vtedy, čo bola podpísaná dohoda z Veľkého piatku. A už nemáme bomby, nenávisť a strelbu. Ale hm, chceme teda pokračovať v tom mierovom procese aj naďalej. A vieme, že politikov sa dá dopracovať k mieru. A zajtrajší politickí eh, vodcovia by mali mať taktiež dostatok stimulov, aby pokračovali v tomto mierovom procese. Toto si samozrejme vyžaduje úsilie a ochotu sadnúť si aj s politickými oponentmi a toto si vyžaduje aj podporu politickú, ekonomickú, finančnú a takto dosiahneme rozvoj v našej krásnej časti sveta. Ďakujem. Pán Dans, e, príjmete modrú kartu. Pán poslanec, nech sa páči. Rád by som využil túto príležitosť a poďakoval za toto vyjadrenie, ktoré tu práve odoznelo. A chcem tiež povedať, že ľudia v Severnom Írsku sú veľmi, veľmi vďační Európskemu parlamentu za podporu toto je práve tá úžasná sila tohto parlamentu, že aj takto sa môže prejaviť. A nemyslím si, ale že britská vláda by bola ochotná posielať tie peniaze, o ktorých hovoril kolega Nato, že by ich posielala do Severného Írska. Ale e, ak mi dovolíte zmieniť sa o Žakovi Delorovi a pani Kamenika McDellis, to bola prvá komisárka, ktorá začala v praxi uplatňovať tieto princípy mieru, ktoré sa teraz prejavujú. Ďakujem. Ďakujem pekne za toto vyjadrenie a taktiež poprosím kolegov poslancov, že modrá karta sa využíva na to, akú má teda funkciu. položiť otázku a potom príde odpoveď. Želáte si reagovať na, túto, na to vyjadrenie, ktoré nebola tu otázka, ale želáte si reagovať na tú modrú kartu? Dobre, nasleduje pani Jana Žitňanská, pani poslankyňa. Nech sa páči, máte minútu k dispozícii. Pani predsedajúca, dámy páni, aj napriek podpísaniu dohody z Veľkého piatku sme žiaľ opakovane svedkami sporadických, no neutichajúcich protestov, demonštrácií či násilností

pekne za slovo a dovolte mi taktiež privítať medzi nami pani komisárku Kretu. No už eh, z dohodou ste ukončili eh, vojnu medzi bývalou Jugoslávii. Keď eh, porovnáme tie, keď porovnáme tie podobné črty a rozdiely s týmto konfliktom, tak vidíme, že dohoda, Daytonská dohoda nebola úspešná, ale v Severomísku to bolo úspešné. Srbsko a Chorvátsko má stále problémy medzinárodné spoločenstvo. Vtedy síce sprostredkovalo dohodu, dosiahla sa nejaká mierna integrácia, avšak viac ako dve tretiny obyvateľov stále žije v tejto, v tejto oblasti. No a dúfam, že z Veľkého piatku bude úspešnejšia a, a to prímerie ovplyvňuje vzťahy medzi Bolehradom a Prištinou. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Pán Tarabella, máte k dispozícii minútu. Ďakujem pekne. Ja by som chcel prispieť k tejto diskusii, pretože keď dnes počúvame, že sú náboženské náboženské problémy, tak väčšinou myslíme ide na Bagdad. Ale tiež eh, išlo kedysi o Londýn a Belfast a je dobré, že o tom už veľmi nepočujeme, pretože tento mierový proces je úspešný, bol úspešný samozrejme, eh, existujú menšiny, ktoré si želajú pokračovanie, pokračovanie konfliktov. My musíme mierové procesy preto podporovať. Mier nie je nikdy na 100% istý. Vždy je to nedokončená práca, na ktorej, ktorej sa treba venovať. V Severnom Írsku sa situácia upokojila. EU je 28 rôznych krajín, avšak zaujíma nás, čo sa deje u našich susedov. Pomáhame, komisia nás uistila, že to bude pokračovať a že to pôjde správnym smerom a dúfame, že to príde, dospeje k dobrému výsledku. Ďakujeme pekne. A teraz e, končíme e, so zoznamom rečníkov, ktorí sa hlasili písomne. A teraz otvárame každý aj pani poslankyňa. Máte slovo. Ďakujem pekne, predsednička, ďakujem pekne, pani komisárka, za to, že ste načrtli dôležitú úlohu Európskej únie v mierovom procese v Severnom Írsku a ďakujeme kolegom, ktorí nie sú z Írskeho ostrova a dospeli, um, zapojili sa do debaty. Ja by som chcela zdôrazniť, že zatiaľ, čo v našom uznesení uh, máme slovo, slepá ulička alebo problematické miesto, nie je tam uh, slovo kolapsa. A je to skutočne len uh, chvíľkový alebo prechodný problém. Nož, strany v Írsku, Severnom Írsku, vo Veľkej Británii musia nájsť východisko z tejto situácie. Ja som vyrastala blízko hraníc Severného Írska a každodenne som ako dieťa počúvalo o tých hrozných činoch, o vraždách detí, vraždách matiek, otcov, skutočne hrozné príbehy. Moje deti toto Írsko nepoznajú a ja nechcem, aby sa táto situácia nikdy vrátila už. Čiže preto bola táto debata dôležitá a ďakujem veľmi pekne za ňu. Ďakujeme za toto vyjadrenie. Slovo má pani poslankyňa Bilbao. Nech sa páči. Ďakujem za slovo, pani predsednička. Chcem sa pridať k tým, ktorí vyjadrili podporu tomuto uzneseniu. Ide o základné práva, ide o dialog a zmierenie cestu, ktorá je veľmi dobrou cestou pri riešení takýchto násilných konfliktov, aké existovali v Severnom Írsku. Je dôležité, aby sme nemali nejaké takéto jadro konfliktov na európskom kontinente. A preto, ak nastávajú nejaké takéto problémy, je v našom vlastnom záujme, aby sme pomáhali pri riešení. Vieme, že program PEACE, o ktorom sa hovorí v súvislosti so Severným Írskom, že to môže pomôcť aj pri riešení problému Baskická v Španielsku. Ocenili by samozrejme, keby sa rovnaká pozornosť venovala aj Baskom, pretože aj my takúto pozornosť potrebujeme. Ďakujem. Ďakujeme pekne za toto vyjadrenie, pani poslankyne. Pán Juarezky Abans má slovo. Ďakujem za slovo. Myslím, že tá, tento návrh uznesenia je veľmi dôležitý, obsahuje dôležité body už z predchádzajúcich dosiahnutých dohod a musíme na tieto nadviazať. Chcem zablahoželať pani Kretu za e, jej vyjadrenia na, tu na plenárke, ale aj na výbore, kde taktiež vyjadrila svoje stanoviská je nesmierne dôležité, aký postoj zaujme Európska únia pri riešení problémov tohoto typu a je veľmi chvalihodné, že aj politické skupiny v tomto parlamente sa zhodli na tom, že tieto problémy treba spoločne riešiť. A chcel by som vyzvať tento parlament aj Európsku komisiu, aby sa rovnakou mierou snažili riešiť aj problém, ktorý existuje v Baskicku. Ďakujem. Ďakujeme pekne, pán poslanec. A dávame slovo ďalšiemu poslancovi. Ďakujem pekne, aby som chcel vyjadriť ako všetkým ľuďom a politikom v Írsku zo všetkých strán, ktorí ukázali zrelosť a silu charakteru, to, že a dokázali vyriešiť tento konflikt a skutočne sa mi to veľmi páči. A ja by som chcel povedať, že potrebujeme e, spravodlivosť, záverečnú spravodlivosť v jednej alebo dvoch veciach. Niektorí ľudia potrebujú vedieť, čo sa stalo. A ja hovorím o spravodlivosti teraz o spravodlivosti pre skupinu 21, bombový útok v Birminghame. Ľudia stále nevedia, čo sa stalo. No a nikto povie pravdu. No a ja chcem vyzvať všetkých, že ak chcete sa mnou rozprávať o tejto veci, pomôžme ľuďom, aby mohli túto smutnú záležitosť uzavrieť. A skutočne vám želám všetko dobré. Írsku, je to úžasný zázrak a, a dúfam, že... Ďakujeme pekne. A chcem povedať pani poslanky Doc, že nemá nárok e, na dve modré karty. A už ste dostali slovo v priebehu dnešného večera, takže žiaľ nemáte už možnosť tu prehovoriť. Poprosím vás o pochopenie. Pán poslanec Jakovčič má slovo ako posledný v tomto rade. Nech sa páči, máte slovo. Mier nemá žiadnu alternatívu a rovnaká vec platí aj pre dialog. Neexistujú žiadne alternatívne možnosti. Stávajú ale ešte rozdiely v spôsobe života. Bohatstvo je, ak živíme rôznorodosti. A to všetko e, sa používalo v 90. rokoch, keď v oblasti, kde ja som žil a vyrastal, um, boli kruté vojny. No a dnes stále ešte existujú uh, isté e, konflikty, no ale ja uh, dúfam, že občania Severného Jírska umria príjemne a tiež dúfam, že budú inštitúcie odvážne. No a dúfam, že všetkých eh, tých, ktorí podporujú rozdielnosť a mier v Severnom Mírsku, menej takže ja, eh, vyzývam všetkých, eh, aby podporili túto, toto uznesenie. Ďakujeme za toto vyjadrenie a chcem oznámiť kolegom, že som dostala ešte ďalší podnet a prv, než sa tomu budeme venovať, chcem dať slovo pani komisárke. Nedávno sme ešte boli iní kolegovia a teraz sme v tejto pozícii. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. V prvom rade by som chcela viedriť e, vďaku za všetky pripomienky. Chcela by som poďakovať Európsky parlament za túto možnosť vystúpiť tu v mene komisie e, počas tejto veľmi dôležitej rozpravy ako o tom povedali e, viacerí poslanci, Európsky mierový program je veľmi dôležitý, e, patrí do skupiny štrukturálnych fondov a súhlasím s vami všetkými v tom e, e, zmysle, že posilnenie mieru a zmierovacieho procesu e, znamená aj podporu hospodárskeho rastu, vytváranie nových pracovných miest. Práve o to ide e, e v našom programe. Chceme vytvoriť m, perspektívu najmä pre mládež. Potrebujeme e, zastabilizovať e, hospodárstvo a pomôcť hospodárskej obnove. Viacerí z vás ste práve povedali, že je že naozaj bolí, keď 25 e, rokov po páde Berlínskeho múru stále e, vidíme e, múry, ktoré oddelujú jednotlivé spoločenstva aj v Belfaste. Samozrejme, aj európsky projekt má svoju úlohu a počas 60 rokov sme preukazovali, že národy E, e, dokážu e, sa spojiť aj cez hranice. Preto sa domnievame, že vedúci predstavitelia Severného Írska vlády E, Spojeného kráľovstva a Írska môžu ratať s podporou Európskej komisie, s mojou osobnou podporou vo svojej snahe vyriešiť otvorené otázky zabezpečiť trvalý mír a prosperitu. A samozrejme, teším sa na návštevu tohto regiónu v najbližšej budúcnosti. Pre mňa je to je osobná e, priorita, pre mňa je pre komisiu. Nie, e, málo som v úmysle hovoriť o baskickom probléme. Túto otázku nastolil e, niekto e, z mm, poslankyň. Budem hovoriť teraz vlastnou rečou. Európska komisia veľmi pozorne e, počúva túto rozprávu E, záležitosti Severného Írska sa týkajú e, predovšetkým vlády Spojeného kráľovstva Írska. A samozrejme je to istý úrdiel, e, rozdiel v porovnaní s Baskickom. A sú tu aj viaceré faktory, ktoré pomohli severoírskému mierovému procesu. Chcel by som podotknúť určité rozdiely. Komisia E, výrazne prispela k e, modernizácii hospodárstva e, v Baskicku, najmä vďaka politike súdržnosti, vďaka presadzovaniu inovácií a reindustrializácie. Napokon samotné mesto Bilbao takmer výlučne sa financovala z prostriedkov Európskej únie a v súčasnosti to je moderná krajina a vytvárajú sa tam dlhodobé eh, pracovné miesta E, vytvorenie e, osobitnej e, pracovnej skupiny pre tento región sa rieši na základe žiadosti a napokon o tom sa rozhodne na úrovni rady. A už potom môže do toho zasiahnuť komisia vytvoriť takúto pracovnú skupinu za účastí jednej aj druhej vlády. Ale v každom prípade ďakujem vám všetkým za prejavy podpory. Ďakujeme pekne pani komisárke Kretu za jej prácu a prajeme jej veľa úspechov na jej novej pozícii. Popros- rada by som informovala kolegov poslancov, že sme dostali e, oznámenie zo šiestich politických frakcií. Vážení kolegovia poslanci, týmto končím toto zasadnutie k tejto téme a hlasovať sa bude zajtra. Teraz pristúpime ku ďalšiemu bodu programu rokovania. Téma je vyhlásenie podpredsedničky Komisie Vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku na tému kroky Turecka